God morgon och... Eh, Dobré ráno vám všetkým, vážení kolegovia. Vítajte na tomto stretnutí. Vítam vás na zasadnutí nášho výboru. Môžeme začať naše dnešné rokovanie a práve preto by som chcela privítať všetkých veľmi srdečne. A chcela by som sa teraz osobitne obrátiť na našich pozvaných expertov, ktorí budú hovoriť o oblasti e, politiky, e, ktorou sa budeme, ktoré sa budeme venovať medzi 9. a 11. hodinou dnes dopoludne. Budeme hovoriť predovšetkým o príspevku európskych e, politík, ktoré podporujú rovnosť medzi mužmi a ženami pre boj proti kriminalite mladistvých. Máme tu správu z vlastnej iniciatívy k tejto téme a spravodajkyňou je pani Anna Záborská. Bohužiaľ, musím vám eh, oznámiť aj menšiu zmenu v programe. Program, bol, ktorý máte rozdistribuovaný, tak vlastne v porovnaní s touto verziou, tak bohužiaľ eh, profesor Christian Pfeiffer, ktorý by bol eh, prvým z pozvaných rečníkov, ktorí by sa ozvali a vystúpili v tomto bloku, tak bohužiaľ nedokázal prísť, pretože pretože došlo k nejakým problémom. A chcem vás len poprosiť, aby ste si eh, uvedomili túto menšiu zmenu v programe. Okrem toho, eh, pevne verím, že budeme môcť eh, rešpektovať program v jeho navrhovanej podobe. Sa už nič ďalšie nestane. No a teraz chcem dať slovo našej spravodajkyni, pani Anne Záborskej, aby nám predstavila svoj pracovný dokument. A potom potom dáme slovo našim pozvaným expertom. No a samozrejme, teším sa na spoločnú diskusiu o tejto téme. V prvom rade má teda slovo pani Jana Záborská, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážené kolegyne a kolegovia, vážení experti, milí hostia. Ja vás chcem srdečne privítať na dnešnom eh, hearingu, ktorý je venovaný eh, kriminalite mladistvých a aký je príspevok európskych politík v rovno, eh, európskych politík v oblasti rovnosti mužov a žien na túto problematiku. V úvode svojho pracovného dokumentu som položila niekoľko otázok Pýtam sa rodičov, viete, kde je teraz vaše dieťa? A pýtam sa politikov, prispievajú politiky v oblasti, v oblasti rovnosti príležitosti pre ženy a mužov skutočne k boju proti kriminalite mladistvých, k rastu ľudského a sociálneho kapitálu a k posilneniu rodičovských práv a povinností? Výbor pre práva žien sa už v minulom volebnom období venoval téme kriminality mladistvých a Európsky parlament prijal v roku 2007 správu Bacelli o vplyve ženy, rodiny a spoločnosti na kriminalitu mladistvých. E, vtedy sme tiež zorganizovali e, takýto hearing a, a ja veľmi ľutujem, že profesor Pfeiffer ktorý bol prítomný na eh, hearingu pred troma rokami, sa nemohol dnes zúčastniť eh, našeho stretnutia. <clears throat> Násilná kriminalita mladistvých je hrozivá svojou brutalitou. Zúčastňujú sa na nej aj celkom malé deti a rastie i počet dievčat Majetková trestná činnosť je najčastejšou formou kriminality u mladistvých, ale deti eh, nielen kradnú a lúpia, ale aj znásilňujú a vraždia. Dopúšťajú sa aj násilnej a mravnostnej kriminality. Kto je zodpovedný za, násilné správanie, e, za násilie páchané deťmi? Je, sú to televízne dramaturgie, správcovia internetových sietí, škola alebo rodina. Kriminologické štúdie poukazujú na rôzne príčiny delikvencie, avšak všetky faktory a činitele sa týkajú dvoch oblastí. Vplyvu prostredia a osobnostných faktorov. Je zložité určiť, ktoré z nich sú príčinami a ktoré už len následkami. Pokiaľ sa týka rodinného zázemia, rizikovými faktormi sú neúplné rodiny, nedostatok finančných prostriedkov, nedostatok otcovskej a materinskej lásky a častejšie používanie e, telesných trestov. Táto správa, ktorú chcem vypracovať a ku ktorej som vypracovala teraz e, pracovný dokument, je založená na existencii vzájomného vzťahu tento vzťah je vnímaný na základe skúseností a je vedecky potvrdený. Ide o vzťah medzi správaním sa mladistvých, ktorí sa vyznačujú porušovaním právnych noriem a odmietaním autority, a materiálnymi podmienkami nevyhnutnými na rozvoj sociálneho a ľudského kapitálu mladých ľudí prostredníctvom účinného uplatňovania rodičovských práv a povinností. Aj medzinárodné politické a hospodárske inštitúcie, ako je OSN, Rada Európy, OECD, Svetová banka, ale aj Európska únia, v súčasnosti zdôrazňujú prvoradý význam rodičovských práv a povinností na vývin dieťaťa. Na základe toho zapojenie rodičov do boja proti správaniu mladistvých, ktoré sa vyznačuje porušovaním právnych noriem, alebo pách, násilí páchanom na druhých je veľmi dôležité. Oproti tomu politickí činitelia omnoho zriedkavejšie venujú pozornosť materiálnym podmienkam, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné dosiahnuť účinné uplatňovanie rodičovských práv a povinností bez toho, aby ženám a mužom hrozila diskriminácia na trhu práce alebo iná skrytá neistota. Verejná diskusia sa zameriava na rodičovské práva a povinnosti bez toho, aby jej cieľom bolo obviňovanie rodičov. To chcem tu napočiarknúť, e, že v celom mojom dokumente e, e, nemám v úmysle alebo, alebo som ďaleko od toho, aby som obviňovala rodičov a len rodičom dávala vinu za to, že kriminalita mladistvých narastá. Následkom, násilie je výsledkom rôznych pôsobiacich faktorov eh, na správanie na mnohých úrovniach. Toto zdôrazňuje aj Svetová zdravotnícká organizácia, ktorá navrhuje ekologický model na štyroch úrovniach, na individuálnej, vzťahovej, na úrovni skupiny a na úrovni sociálnej Rozvoj ľudského a sociálneho kapitálu budúcich generácií sa v prvom rade týka dospelých v ich prirodzenom poslaní otca alebo matky v rámci rodiny alebo inej osoby v rámci širšej siete e, solidarity medzi generáciami. Aby boli schopní odpovedať na výzvu zo strany mladých ľudí, ale aj spoločnosti, prostredníctvom zdôrazňovania zodpovednosti rodičov musia disponovať nevyhnutnými materiálnymi podmienkami. Preto je dôležité položiť si otázky, či prispievajú politiky v, rovnosti, v oblasti rovnosti príležitostí pre ženy a mužov na trhu práce k skutočnému boju proti kriminalite mladistvých prostredníctvom podpory rodičovských práv a povinností. Ďalšou otázkou je, aké politické a materiálne podmienky treba splniť, aby sa predišlo diskriminácii na trhu práce alebo neistote žien a mužov, ktorí sa rozhod eh, slobodne rozhodnú zapojiť do rozvoja budúcich generácií. Ako východisko možno použiť dva argumenty. E ako vyjadrenie tej istej skutočnosti. Najskôr citový prvok určujúci sociálnu väzbu. Kriminalita mladistvých a násilie mimo rodiny totiž evokujú aj problematiku násilia a destabilizácie vo vnútri rodiny. Prví poškodení v rámci kriminality dospelých sú tiež, e, mladistvých sú tiež dospelí rodičia. Pri tomto chápaní predstavuje kriminalita mladistvých e, problém sociálnej súdržnosti Ďalej nasleduje makroekonomický prvok. Vzhľadom na demografický deficit je dnešná mládež, mládež, ktorej sa môže týkať násilie alebo porušovanie právnych noriem, nevyhnutná pre hospodárstvo zajtrajška. Musíme si uvedomiť, že mladiství, ktorí páchajú trestnú činnosť, ktorí e, sú zapojení do kriminality, sú obyčajne e, alebo vo väčšej miere, vo veľkej miere stratenými existenciami pre budúce hospodárstvo krajiny. Tento pracovný dokument, skrátim to, sa skladá z dvoch častí. Cieľom prvej časti je podať správu o spôsobe, aký medzinárodné inštitúcie pristupujú k spojitosti medzi kriminalitou mladistvých, ľudským a sociálnym kapitálom a e, rodinnými povinnosťami. Neporušená rodina je najlepšia ochrana proti riziku kriminality mladistvých. Hovoria to aj medzinárodné inštitúcie na tému súvislosti medzi rodinným faktorom, rodičovskými povinnosťami a kriminalitou mladistvých. Svetová e, správa o mládeži z roku 2003 poskytuje celkový pohľad na globálnu situáciu mladých vrátane kriminality mladistvých. OSN prisudzuje mimoriadny význam rodine napriek kultúrnym rozdielom, ktorými sa vyznačuje rodina v rámci jednotlivých národov. OSN hovorí, že zo štúdií vyplýva, že u detí, ktorým sa venuje dostatočný rodičovský dohľad, je menej pravdepodobné, že sa zapletú do trestnej činnosti. Dysfunkčné rodinné prostredie vyznačuje sa konfliktami nedostatočnou rodičovskou kontrolou slabými zväzkami a integráciou a predčasnou samostatnosťou úzko súvisí s kriminalitou mladistvých. Toto bol citát zo správy Organizácie spojených národov. Rovnako Svetová zdravotnícká organizácia kladie význam, kladie e, význam rodinného faktora rodičovských práv a povinností do vzťahu medzi násilím a zdravím citujem, správanie rodičov a rodinné prostredie zohrávajú dôležitú úlohu pri vzniku násilného správania u mladých ľudí. Násilie v období dospievania a v dospelom veku takisto do veľkej miery súvisí s rodičovskými konfliktmi počas útleho detstva a nedostatočnou náklonnosťou medzi rodičmi a deťmi predchádzajúcom uznesení na túto tému Európsky parlament tiež vychádzal z konštatovania, že chýbajúca komunikácia a vhodné vzory rodine, v rodine sú často spôsobené neprítomnosťou, e, čo je často spôsobené neprítomnosťou rodičov, patria k príčinám kriminality mladistvých. E, ako som povedala, cieľom otázky zodpovednosti nie je nie je pristúpiť k, k obviňovaniu rodičov. Naopak ide o širšie zameranie úvah na spoluvytváranie bezpečnosti a rozvoj ľudského kapitálu budúcich generácií na základne účinného uplatňovania rodičovských práv a povinností. Pani predsednička, ja myslím, že skončím tu, necháme slovo našim expertom a, a samozrejme, že a, v ešte poviem niektoré poznámky k tejto téme. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Eh, fru Zaborska för den här introduktionen. Ďakujem veľmi pekne pani Záborská za vaše úvodné slovo. Hovorili ste o pracovnom dokumente, ktorý máme pred sebou a teraz by sme si mohli vypočuť názor pozvaných odborníkov. Chcel by som vám pripomenúť, že máme e, pomerne obmedzený čas, takže poprosil by som, e, aby každý e, odborník nehovoril dlhšie ako 15 minút. V prvom rade by som odovzdala slovo pani Gudrun Nordfolk, ktorá je odborníčka na rovnosť príležitostí v švedskom úrade pre obete trestnej činnosti. Srdečne e, vás vítam a chceme využiť vaše odborné poznatky. Nech sa páči. Chcela by som uviesť, že ide o zložitú e, a dôležitú problematiku, Ospravedlňujem sa. Poviem to ešte raz, lebo som hovorila bez mikrofónu. Takže ďakujem veľmi pekne za slovo a ďakujem za pozvanie. Volám sa Gudron Nordborg, som e, e, e, odborníčka na právo. Predtým som prednášala a teraz som na úrade pre obete trestnej činnosti. Od 70, zo 70. rokov Eh, som eh, sa zapedovala eh, touto problematikou na rôznych miestach. Chcel by som poďakovať pani Ane Záborskej za jej ambíciu pomôcť v boji proti trestnej činnosti mládeže. Ide o veľmi zložitú problematiku, ktorá sa musí riešiť na viacerých úrovniach. Globálne v Európskej únii, ale aj na úrovni členských štátov. Avšak Mm, e, vedecké údaje, ktoré poznám, e, e, hovoria aj o iných percentách alebo o problémoch ako v pracovnom dokumentech. Mm, pochybne, spochybujem, pochybujem o tom, či treba naozaj sa sústrediť na rovnaké práva mužov a žien, na E, rodinu, e, e, treba sa venovať násiliu v rodine alebo mimo rodiny. Myslím si, že aj jednej druhej stránke treba sa venovať. A chcela by som uviesť niekoľko príkladov reform a osvedčených postupov. Taktiež poviem niekoľko otázok ohľadom základných noriem, ktoré platia pre nás všetkých. Takže prvá otázka či je rovnosť mužov a žien dôležitejšia ako rodina. Samozrejme, nie som proti rodine, v žiadnom prípade nie, ale e, otázka rovnosti pohlaví v rodine je podľa mňa mimoriadne dôležitá, najmä e, z hľadiska detí a ich bezpečnosti, s tým, aby sa e, vytváral pocit rešpektu voči nim, ale aj na ich strane. Ďalšie otázky E, E, e, ktoré nás zaujímajú, e, to sú otázky bezpečnej rodiny alebo stabilnej rodiny. Myslím si, že bezpečná rodina je dôležitejšia ako stabilná rodina. Vo výskumoch je dobre zdokumentované, že ak je zabezpečená rovnosť mužov a žien v rodine, rovnosť manželských partnerov, to vytvára stabilnú rodinu. To znamená, že, že pokiaľ zdôrazňujeme rovnosť mužov a žien, budeme mať menej rozvodov a rovnosť e, mužov a žien samozrejme e, nie je spojená s páchaním násilných e, činov. E, keď analizujeme trestné činy vo vnútri rodiny, e, ja mám trošku iný postoj ako e, v pracovnom dokumente. E, napríklad tam sa hovorí, že práve nasilie pachána mimo rodiny ovplyvňuje rodinu. Samozrejme, je to pravda. Treba e, si však všímať aj trestné činy, ktoré sa páchajú nasilné činy, prváčte, vo vnútri rodiny. A som presvedčená, že tu vznikajú ďalšie možnosti a môžeme v tomto smysle E, pripraviť iné návrhy. Násilie páchané e, mužmi prevláda mimo rodiny a v rodiny. Častokrát je zamerané proti ženám alebo deťom. E, tomu sme svedkami v rodine a takéto násilie nepriaznevo pôsobí aj na deti, ktoré sú svedkami takýchto násilných činov deti sú takýmto spôsobom zapojené do násilia. Nikdy toto násilie e, nie je obmedzené na rodičov e, dospelých. Výskumné údaje hovoria o tom, že takmer vo všetkých prípadoch e, deti sú informované o takomto násilí, vidia ho, počujú ho a je to rovnako nebezpečné alebo škodlivé, keď aj samotné dieťa je primárnym, primárnou obeťou násilia dopady e, e, vývoja vnútri e, násilníckej rodiny znamenajú aj, že chlapci sa učia tomu, že násilie je metodou získania mm, moci a kontroly a devčata sa učia podrobiť sa mm, takému tlaku. A to spôsobuje obrovské sociálne a zdravotné problémy, a znamená e, veľké náklady pre jednotlivcov a spoločnosť ako celok. Takže e, možno, že by e, stalo za to, aby sme odporúčili rozvod alebo odlučenie v prípade, že muž, násilný muž nesúhlasí s návrhmi na liečenie, na kontrolu jeho dominantného násilnického správania sa. Takisto v prípade rozvodu treba posilniť a podporiť postoj matky ako rodičky po takomto rozvode alebo odluke. V opačnom prípade e, e, aj deti môžu byť vystavené rizikám. A v prípade, že máme e, násilný, násilnický vzťah e, a v prípade odluky treba zabezpečiť hospodárskú, ekonomickú podporu a treba e, e, pomôcť matke a dieťaťu prekonať nepríjemné skúsenosti z takéhoto násilného správania sa. Na no toto sa musíme podľa mňa mm, sústrediť a v takomto prípade myslím si, že rodiny, kde e, je e, e, slobodná matka, e, sú vystavené e, riziku, takisto aj dieťa je vystavené riziku. E, Treba e, sa dívať e, na e, dôvody e, e, roz e, vodu, od Luky a podporiť tú časť rodiny, ktorá nepachala násilie Myslím si, že máme aj spoločné postoje z hľadiska reform a osvedčených postupov. Pani Záborská spomína zákaz e, fyzického e, trestania, e, alebo že máme sa vyhýbať takémuto trestu, telesnému trestu. Navrhujem to e, zakázať. Mimochodom, v Švedsku sme ako prvý v roku 79 zakázali telesné trestné činy, e, telesné, e, telesné tresty. Teraz týchto štátov je podstatne viac a Spojené národy, Organizácia Spojených národov podporuje túto iniciatívu. Takisto aj vedecké štúdie po celom svete, napríklad štúdia Straussu, poukazuje na to, že toto je mimoriadne e, asi najdôležitejšia iniciatíva z hľadiska predchádzania trestnej činnosti. Samozrejme je dôležité takisto diskutovať e, e, o alternatívnych formách riešenia prípadných konfliktov. Chcela by som tiež zdôrazniť, že rodičovská dovolenka tiež predstavuje dôležitý prejav Eh, reformy a v prípade eh, eh, možnosti treba, aby ju dostávali aj matky, aj otcovia. Ehm, vieme, že existujú veľmi prísne normy voči rodičovských povinností matky, ale na strane otcov to sa prejavuje skôr na, na dobrovoľnom základe. Myslím si, že aj s mužom musíme robiť zodpovedných otcov chcel by som sa eh, venovať aj otázkam rovnosti eh, mužov a žien aj na iných eh, úrovniach, počnúť starostlivosťou o deti na školách, na vysokých školách. Toto treba riešiť vo viacerých oblastiach. Ak mládež pachá trestnú činnosť, treba použiť aj možnosť mediácie aby sme lepšie oboznámili eh, mladých páchateľov s dôsledkami trestnej činnosti. Eh, vo mnohých krajinách eh, pracuje mediácia, odborníci mm, pracujú s mladými páchateľmi a v prípade, že takýto páchateľ je pripravený ospravedlniť sa pred obeťou a oboznámiť sa lepšie a pochopiť lepšie dôsledky trestnej činnosti, toto by mohlo byť veľmi dôležitým z hľadiska predchádzania eh, ďalšej trestnej činnosti. Chcel by som eh, taktiež spomenúť eh, návrh policajného šéfa v Štokholme, ktorý navrhuje sa sústrediť na chlapcov, ktorí majú najväčšie E, riziko pacha trestnú činnosť. Ide o projekt Chlapec a myslím si, že e, e, tentokrát sa snažíme odborať stereotypy spojené s chlapcami, ale aj s rodičmi. Myslím si, že otázka e, mužnosti je e, určitým problémom. Ale keď muž sa stáva normou, e, ťažko budeme vnímať mužnosť ako problém, avšak ak analizujeme mm, trestnú činnosť vo všeobecnosti, zistíme, že je to problém. Muži a chlapci zjavne prevladajú v trestnej štatistike. E, trestná činnosť mládeže tiež e, e, mm, zakrýva skutočnosť, že vo väčšine prípadov trestnú činnosť páchajú mladí chlapci. To znamená, že ak chceme potierať násilie a trestnú činnosť, nemôžeme sa sústredovať na mužov, na mužnosť ako normu. Musíme hľadať iné riešenia. E, alternatívou by mohla byť e, e, norma ženskosti. Ako povedal Tove Stang Dal, to sformuloval nasledovným spôsobom. Treba zdôrazňovať súvislosti ženského života, a príslušné práva bez ohľadu na to, kto ich uplatňuje, muži alebo ženy na základe toho e, musíme vytvoriť ženskú normu, musíme ju e, posilňovať e, aj v kontexte mužského života. Myslím si, že to je právny pojem, ale dal by sa uplatniť aj voči ostatným normám a hodnotám a treba o tom uvažovať. Ďalší výskumník, výskumníčka Katrin McKinnon zo Spojených štátov tiež sa venuje tejto problematike a hovorí, že za každým zákonom e, zistíme e, skúsenosti jednotlivcov. Zákon nikdy nepredchádza životu. Najprv e, prichádza život, otázka politiky a dejín alebo práva spočíva v tom, koho skúsenosti vytvárajú rôzne zákony. A chceli by som vyzvať aby sme e, bojovali proti násiliu a aby sme sa viac sústredovali na skúsenosti e, e, žien a skúsenosti detí. Ďakujem pekne. Eh, Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem vám za tento príspevok k našej rozprave. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu a odovzdávam slovo pani Elize Mana, ktorá je riaditeľkou e, odboru pre kultúrnu politiku e, v Taliansku. Vítam vás, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani Svensson. Som veľmi rada, že mám príležitosť prihovoriť sa tomuto zhromaždeniu. E, Skutočne, e, ako ste povedali, pracujem v stredisku, ktoré sa zaoberá problematikou žien, mladých ľudí a kultúrnej politiky všeobecne. Vypočula som si fascinujúci príspevok týkajúci sa vplyvu rôznych e, vektorov socializácie na mladistvých. Pokiaľ ide o Taliansko, myslím si, že momentálne sa nachádzame v osobitnej situácii, keď e, média, obsah médií a v zásade hlavne televízne programy v súčasnosti e, už majú 30-ročnú históriu a tento obsah e, médií veľmi výrazne ovplyvňuje postavenie žien v talianskej spoločnosti. V 70. rokoch ženy v Taliansku zaznamenali značný pokrok. Ale dnešná televízia vysiela pomerne stereotypný obraz žien, čo je skutočne pozoruhodné. Silvia Kosta, poslankyňa, E, ma, bola iniciátorom myšlienky e, vypracovať Bielu knihu Európskej únie, ktorá sa volá e, ktorej názov je Media a Európa a ukazuje sa v nej ako na rozdiel od mnohých iných talianských krajín, kde existujú e, rôzne etické kódexy, normy a osvedčené postupy týkajúce sa e, televízie a médií všeobecne, tak aby sa vysielal skutočne pravdivý obraz žien, ktorý je v súlade s realitou v akej sa e, ženy nachádzajú, ktorý by ukazoval, aké ženy v skutočnosti sú. To znamená, sú to vzdelané, zamestnané e, ženy prispievajúce k sociálnemu rozvoru. Čiže vraciam sa na úvod. Žiaľ, talianská televízia takéto obrazy žien neukazuje. Obrazy žien sú silne prepojené práve so s rodovo motivovanými stereotypmi. Neviem, či ste počuli o týchto prostitútkach, e, ženách, e, ktoré sa E, stali slávne vďaka tomu, že ne, nemali prakticky na sebe nič oblečené. Toto a tieto obrazy sa vysielali v televízie, v televízii a vysielajú sa e, 24 hodín 7 dní do týždňa. A to isté platí aj pre obraz e, vzťahov medzi mužmi a ženami. E, pochopiteľne, pani predsednička, je to isté zjednodušenie situácie a existujú tu mnohé ďalšie faktory, ktoré by som mohla spomenúť, ale e, podstate je taká, že pokiaľ nepristajne vysielate obraz ženy ako sexuálneho predmetu, objektu, tak to nevyhnutne musí mať e, negatívny vplyv na vzťahy medzi pohľaviami, kde žena ako osoba je niekde v pozadí a to má obrovský dopad tak v rámci rodín a rodinných vzťahov medzi manželom a manželkou, ale aj v mocenských vzťahoch, to znamená v úvodzovkách medzi e, chlapcami e, a dievčatami v rodine. E, a keď sa to premietneme do širšieho spoločenského kontextu, tak potom tu vidíme, že v podstate tie, ten pohľad na ženy vo všetkých, na všetkých úrovniach sa tomu tomu, ako si prispôsobuje. Ženy e, si e, často splnia svoje profesionálne ambície. My v Taliansku máme napríklad viac žien lekárok než mužov lekárov, ale veľmi ťažké je pre ženy dosiahnuť kariéru, v ktorej by mali zverenú vyššiu manažerskú e, zodpovednosť, pretože ženy E, sú v tomto smere e, zaznávané. A keď e, sa situácia v oblasti násilia, tá je pomerne priamočiara. Chlapci, keď sa chlapci, keď si chlapci navyknú pozerať sa na ženy ako na sexuálne objekty a nie ako na individuálne osobnosti, tak výsledkom sú postoje, ktoré potom e, oni majú voči svojim rovesníkom a ženy tu zohrávajú podradnú úlohu. Vieme, že eh, adolescenti sa dopušťajú aj trestné činnosti proti dospelým ženám, ktoré takisto nevnímajú ako osobnosti. A keď sa pozrieme na tento jav v Taliansku, vidíme, že je to proces, eh, ktorý prebieha už viacero rokov a že preniká celou talianskou kultúrou. Ja sama e, som členkou vládneho výboru, ktorého názov je Média a maloletí, a ktorého úlohou je chrániť e, maloletých pred negatívnymi účinkami televízie. V tomto smere máme obrovské problémy. Napriek e, všetkej našej dobrej vôli máme veľmi veľké problémy, pretože keby sme e, chceli e, to e, priviesť do dôsledkov, museli by sme vzniesť ťažnosti proti 70% toho, čo sa vysiela v televízii a vzhľadom na náš malopočetný stav, to jednoducho nie je možné. Aha ale my sme ten materiál, ktorý sme vydali, e, distribuovali e, tak v Taliansku, ako aj e, mimo Talianska. Zostáva nám už len málo vytlačkov, ale ešte stále je potrebné, aby sme my ďalej pracovali v tejto, na tejto téme. To znamená to, aký obraz žien vysielajú médiá, pretože to silne vplýva na mladých ľudí, eh, čo je závažné vzhľadom na demografickú situáciu. Mám tu na mysli aj rôzne reklamy alebo billboardy a podobne. Ja som v rámci svojej eh, práce precestovala veľký kus Európy, ale nikde inde som nevidela taký, takú sériu obrazov, ktoré sa, e, sú vyvesené na rôznych e, plagátoch napríklad na rôznych miestach v Taliansku. Niekedy skutočne e, v iných krajinách by to možno vyvolávalo veľké poborenie, ale v Taliansku sú tieto sexistické obrazy pomerne bežné a my sa snažíme proti tomu bojovať. A znovu za pomoci e, pani poslankyne Silvie Kosty sme vyslali výzvu pánovi Berlusconimu, prezidentovi republiky, so žiadosťou, teda premiérovi, so žiadosťou, aby nám pomohol pri uh, iniciatíve uh, prijatia legislatívy, uh, ktorá by upravovala vzťahy medzi štátnou televíziou a štátnou správou. E, je potrebné, aby sa v legislatíve venovala pozornosť aj ochrane dôstojnosti žien, čo predbežne neexistuje. E, čiže dôstojnosť žien a to, aké obrazy žien sa vysielajú, by malo byť e, E, zdôraznené a je nevyhnutné, aby sme v tomto zmysle zmenili smerovanie. Násilie medzi mladými ľuďmi to nie je len niečo, čo by e, bolo predmetom novinových tituliek, pretože, titulkov, pretože skutočne e, sa veľmi často vyskytuje kriminalita mládeže, ktorá nemusí byť vždy násilnej povahy, ale môže mať podobu nejakých priestupkov či menej závažných trestných činov, ako sú krádeže a tak ďalej. Š, e, vieme, že hovorí sa, že e, zákon nasleduje po reálnom živote, reaguje na to, čo sa deje v reálnom živote. A ja si myslím, že je dôležité a je potrebné robiť aj akademický výskum medzi tým, čo sa deje na mikroúrovni, to znamená e, tou drobnou trestnou činnosťou, čiže nemáme na mysli len nejaké e, násilné trestné činy spojené s e, ubližením na zdraví a tak ďalej, ktorých svetkami sme v médiách, ale potrebujeme sa zameriavať aj na tú drobnú trestnú činnosť a na to, ako sa pristupuje k ženám a k tomu, aké také menej viditeľné stereotypy sa prejavujú v tejto oblasti a na tieto treba poukázať. Nechcem tu e, na túto tému hovoriť príliš dlho, pani predsednička, ale som presvedčená, že je potrebné urobiť veľký kus práce, pokiaľ ide o kvalitatívne aspekty, um, psychologické, ba priam antropologické aspekty tohto javu, pretože za násilným správaním sa vždy existuje istá kultúra násilia a táto je podľa mňa veľmi silne prepojená s maskulínnymi stereotypmi. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste ma vypočuli a teším sa na našu ďalšiu plodnú spoluprácu. Ďakujem pani Manel za tento príspevok. Dobre, Ďakujem pekne. No a teraz môžeme prejsť ďalej a slovo dáme pánovi Markovi Perolinimu, ktorý je expert na, na mládežnickú politiku eh, v rámci Youth Fora v Belgicku. Nech sa páči, máte slovo. Dobré ráno vám všetkým, ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne aj výboru za to, že ma pozval na toto vypočutie a rovnako ďakujem aj pani Záborskej za pracovný dokument, ktorý pripravila a takisto aj za jej úvod. Sú tu tri alebo štyri body, ktoré by som chcel povedať, ktoré by som chcel dotknúť. Tým prvým z nich je snaha vysvetlenia toho, aké je to prepojenie medzi individuálnymi eh, zodpovednosťami, rodinnou zodpovednosťou a zároveň vlastne prečo mám pocit, že to prepojenie je trochu precenené v jej dokumente. No a potom by som sa chcel sústrediť aj na to, že niektoré ďalšie faktory, ako najmä spoločenské faktory, sú podcenené v jej dokumente. Budeme hovoriť o prepojeniach medzi rodom a mládežnickou kriminalitou a potom budeme hovoriť aj o niektorých politických riešeniach a krokoch, ktoré by sme mohli navrhnúť. Takže v prvom rade prvý bod podľa našich e, skúseností tento pracovný dokument neberie do, skús- do úvahy vplyv spoločnosti, sociálne faktory, e, ako napríklad aj sociálna exklúzia a diskriminácia. Takisto neberie do úvahy skutočnosť, že kriminalita je nepredvídateľná a práve preto aj kriminalita mladých nemusí byť, nemusí byť spojená s predvídateľnými rizikovými faktormi. Hoci je pravda, že tu je naozaj veľmi veľa výskumu, eh, ku ktorému došlo mm, v rámci prepojenia medzi rodičovskou zodpovednosťou a kriminalitou mladých, mladých. A na druhej strane je tu aj veľa eh, výskumných prác, ktoré spochybňujú toto prepojenie. Takže ak na, na jednej strane tu máme napríklad agentúru pre základné práva Európskej únie, ktorá urobila štúdiu v roku 2010, to je pomerne nedávna štúdia, e, ohľadom mladých ľudí a aké majú skúsenosti s diskrimináciou a sociálnou marginalizáciou. Ehm, bol to, bol to výskum v troch krajinách, Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Španielsko a podľa tejto štúdie e, je tu silné prepojenie medzi diskrimináciou, sociálnou exkluziou a násilím. Napríklad tí, ktorí eh, hovorili, že boli obete eh, diskriminácie, ehm, potom aj eh, boli viac vystavení riziku pre sociálnu, a sociálne násilie a tak ďalej. Potom tu boli ďalšie štúdie, ktoré spomenuli vlastne prepojenie medzi rodinnými typmi a kriminalitou. Napríklad je tu aj veľmi zaujímavá štúdia to robil Tistain, to je ako keby konurbácia viacerých miest v severovýchodnom Anglicku, to je štúdia z roku 2006. A táto štúdia rovnako poukazuje na veľmi slabé prepojenie medzi typom rodiny a tým, či jedinec, mladý človek sa správa e, kriminálne, alebo či má nejaký vôbec záznam v registri, alebo nemá žiaden záznam v registri. Takže e, existuje e, tu riziko, a neexistuje veľmi pevne prepojený vzťah medzi typom rodiny a kriminálnou aktivitou. Potom sú tu aj ďalšie riziko, rizikové faktory, ako je rodina, zodpovednosť rodičov a rodinné typy, ale okrem nich, ako spomína aj pani Záborská, treba zobrať aj ďalšie fenomény, ktoré vysvetlia tento problém kriminality mladých. Je tu napríklad zaujímavá perspektíva, ktorá sa zaujíma na analyzovanie typu susedstva, typu vlastne toho prostredia, v ktorom deti vyrastajú. Vlastne e, kriminalita sa skôr, skôr bude bude realizovať v nevýhodnených eh, susedstvách, pričom je oveľa nižšia pravdepodobnosť, aj hoci iné rizika faktorov existujú, iných faktorov existujú v lepšom prostredí alebo viac integrovanom prostredí. A tento pracovný dokument by teda mal zobrať do úvahy aj túto perspektívu a tieto výskumy, ktoré existujú. Ďalším bodom je to, že e, je taká, akési, také sústredenie na rodičovskú zodpovednosť a to sa dostáva do kontrastu alebo do konfliktu s tou perspektívou autonómie mladých. Takže na jednej strane, si my, na jednej, na jednej strane vnímame deti vo väčšine európskych krajín ako trestnoprávne zodpovedné od veku, ktorý je nižší ako je 18, ale na druhej strane E, vlastne toto sústredenie sa na rodičovskú zodpovednosť, ak teda zoberieme to z pohľadu rodičovskej zodpovednosti, tak hovoríme, že na jednej strane sú deti trestnoprávne zodpovedné, hoci majú len 15 alebo 16 rokov, a na druhej strane rodičia by mali zabezpečiť, že deti napríklad chodia do školy, že sa nezapájajú do nejakého antisociálneho správania a tak ďalej. A to je podľa nášho názoru proti e, tomu základnému konceptu autonómie mladých. A existuje tu aj akýsi výskum, ktorý hovorí, e, je to výskum, e, ktorý realizoval Goldson a Jamieson, je to, bol to interviu so 49 mladistými delikventami a z nich len traja povedali, že rodičia mohli efektívnejšie zasiahnuť vo vzťahu k ich trestnej činnosti teda že mohli konať nejako, nejako si preventívne. A okrem toho je tu aj dôležité sústrediť sa viac na to prepojenie, ktoré existuje medzi rodom a kriminalitou. Pani Norborg už e, hovorila e, o, o týchto témach a myslím si, že to je naozaj veľmi dôležité. Pracovný dokument, aspoň podľa môjho názoru, v tomto pracovnom dokumente je pomerne taký instrumentálny pohľad na rovnosť medzi mužmi a ženami, pretože táto rodová politika by nemala byť zameraná na to, aby sme e, posilnili kontrolu rodičov nad deťmi, ale jej hlavným cieľom by malo byť to, aby tu bola e, aby, aby sme bojovali proti historickej nerovnosti medzi mužmi a ženami. Okrem toho, tá perspektíva e, rodičovskej zodpovednosti e, nestigmatizuje na jednej strane e, rôzne typy rodín a rôzne typy faktorov, ktoré to spôsobujú. Napríklad tu máme aj rodiny, ktoré nemusia byť nutne biparentálne, čiže zložené z dvoch rodičov a nemusia byť ani zložené z rodičov rôznych pohlaví. Takže to môžu byť aj faktory, ktoré môžu byť vnímané ako rizikové faktory, ale ako som už spomenul predtým, neexistuje tu kauzálne prepojenie medzi skutočnosťou, že napríklad napríklad e, znefunkčnená rodina musí byť nutne monoparentálna rodina a či to má prepojenie na to, že dieťa sa zapája do trestnej činnosti. Po druhé si myslím, že je rovnako dôležité e, plne sa venovať aj úlohe maskulinity v rodinách a to predovšetkým pri budovaní rodinných úloh a rodinných vzorov a zároveň aj zapojení maskulinity do kriminálnej činnosti. Napríklad e, výskum agentúry pre základné práva, ktoré som už spomínala predtým, poukazuje na silné prepojenie medzi tým, um, že niekto je muž a medzi pozitívnym um, využívaním uh, násilia ako metódy na riešenie konfliktov a používania uh, násilných metód. Takže na jednej strane toto by sme mali zobrať do úvahy, ale na druhej strane myslím si, že by sme mali tiež zobrať do úvahy aj to, že hoci maskulinita zohráva úlohu pri kriminalite mladistvých, Existuje tu aj predsa e, rastúce, či, rastúci počet mladých dievčat, ktoré, e, ktoré páchajú trestnoprávnu činnosť. To sa objavuje aj v iných výskumoch. Vo výskume napríklad, ktorý organizoval Peterson v roku 2007, tam sa ukazuje, že 49 e, žien bolo, vlastne bolo s ním robené interviu a tie sa zapájali tiež do trestnoprávnej činnosti počas 12 mesiacov pred výskumom. 61% mužov z danej vzorky sa zapájalo, ale počet dievčat bol oveľa nižší. Vidíme, že počet dievčat, alebo percento dievčat priebežne rastie, stále je počet chlapcov oveľa vyšší, ale teda ten podiel dievčat priebežne narastá. Rovnako si myslím, že aj úloha vzdelávania by mala byť zdôraznená viac v tejto správe alebo v tomto pracovnom dokumente. A teda perspektíva rodičovskej zodpovednosti e, je taká trochu e, obvinujúca perspektíva, e, pretože neberie úplne do úvahy aj preventívne opatrenia, ktoré môžeme podniknúť pre kriminalitu mladistvých. Jedno z tých najdôležitejších je najmä oblasť vzdelávania, ako jedno z najlepších opatrení a mali by sme sa efektívnejšie sústrediť na vzdelávanie ako preventívne, eh, preventívne správanie alebo preventívne eh, nástroje pre kriminalitu mladistvých. Okrem toho tu sú aj ďalšie témy, ako témy eh, vlastne zosúľaďovania rodinného života, čiže témy zosúľaďovania rodinného života a pracovného života sú dôležité, ale to už spomínali aj predchádzajúci experti vo svojich vystúpeniach. Čiže tá základná myšlienka, to základné rácio medzi týmito eh, opatreniami malo byť to, aby sme podporovali rovnomerné zdieľanie rodinnej zodpovednosti medzi mužmi a ženami a zároveň, aby sme bojovali proti eh, historickej nerovnosti medzi mužmi a ženami a zároveň historickej nerovnosti rodinnej zodpovednosti medzi mužmi a ženami. Takže z našej perspektívy eh, by sme sa mali v správe sústrediť na tento aspekt a nie na preventívnu a možno obvinujúcu perspektívu, ktorá sa spája s kriminálnou aktivitou mladistvých. Rovnako by som chcel navrhnúť aj niekoľko politických návrhov, politických krokov, ktoré môžeme prijať, e, pretože fenomén kriminality mladistvých je fenoménom, ktorý má viacero prameňov. Je tu niekoľko politických oblastí, ktoré by sme mali Eh, otvoriť, ktorým by sme sa mali venovať vo viacerých politických témach. Prvou témou rozhodne je eh, politika zameraná na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami. A predovšetkým eh, v tejto oblasti by sme sa mali sústreďovať na boj proti rodovým stereotypom. Tento boj by sme mali zintenzívniť a posilniť a to predovšetkým eh, v nadväznosti na eh, cestovný plán na dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami z roku 2010. Mali by sme rovnako eh, bojovať proti skrytým rodovým stereotypom a práve v tomto kontexte je veľmi dôležité, že správa Figueiredo, správa Figueiredo, ktorú schválil Európsky parlament minulý týždeň, táto správa sa sústreduje pomerne intenzívne na stereotypy a zároveň potrebu boja proti rodovým stereotypom. No a potom tu máme ďalšiu e, politickú oblasť, To je bez pochyby oblasť vzdelávania. Napríklad v tomto kontexte je veľmi dôležité, som podľa nášho názoru, aby, aby vlastne e, ciele, ktoré máme v oblasti e, skorého opušťania eh, vzdelávania eh, boli aktualizované v Lisabonskej stratégii a v Lisabonskej a stratégii do roku 2020, rovnako aj v novom európskom rámci pre vzdelávanie a tréning, je opäť dôležité sústrediť sa na, vlastne eh, priskoré opušťanie školskej dochádzky, alebo teda skracovanie školskej dochádzky a takisto aj na fenomén úniku zo škôl. Tu by sme sa mali rovnako venovať aj rodovému e, aspektu, pretože e, predovšetkým sú to najmä chlapci. Trikrát viac chlapcov opúšťa základné vzdelávanie skôr ako v prípade dievčat. Ďalej, ďalšia dôležitá oblasť, ktorej by sme sa mali venovať, je e, oblasť GLS, predovšetkým predovšetkým v rámci nového štokholmského programu e, na roky 2014 e, a ďalej je veľa e, nástrojov, ktoré bojujú proti násiliu a vlastne pôvodcom násilia. V tomto smere bude pripravené aj oznámenie komisie ohľadom stratégie pre boj s radikalizáciou mladistvých v rámci tejto politickej oblasti je rovnako potreba toho, aby sme sa sústreďovali na vzdelávanie ako preventívny nástroj. A rovnako by sme sa mali sústreďovať aj na potrebu boja proti sociálnej exklúzii a diskriminácii a mali by sme to považovať za jeden z, jedno z hlavných preventívnych opatrení v rámci boja proti radikalizácie mladistvých. No a na záver na záver, vo všeobecnosti politika sociálnej inklúzie je rovnako dôležitá ako aj politika v rámci boja proti chudobe. E, tu by sme mali rovnako e, zvažovať ich preventívnu úlohu v rámci boja proti, e, proti trestnoprávnej, tre, trestnej činnosti mladých a takisto aj európsky boj proti sociálnej exklúzii a marginalizácii. To naozaj má pomerne veľký potenciál, tak aby sme dokázali efektívnejšie bojovať proti sociálnej exkluzii, najmä v znevýhodnených e, častiach miest, pretože tu existuje pomerne veľké prepojenie medzi znevýhodnenými susedstvami a kriminalitou mladistvých. Takže e, politika sociálnej inklúzie a politika boja proti chudobe e, by sa mali primárne sústreďovať na, na geografické oblasti, ktoré sú znevýhodnené Čiže mali by sme sa špecificky venovať výzvam, konkrétnym výzvam, ktorým čelia mladí ľudia v znevýhodnených regiónoch a oblastiach. Ďakujem pekne. Vám tak til eh, Perolini för det här bidraget. Ďakujem veľmi pekne, pán Perolini, za váš príspevok eh, do našej diskusie eh, Vypočuli sme e, e, názor na e, viacúrovňový komplexný problém. Popísali ste aj viaceré hľadiska. Mm, toto je veľmi cenný príspevok z hľadiska pokračovania našej činnosti v tejto oblasti. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem našim hostom. Som presvedčená, že dostanete aj nejaké otázky od členov nášho výboru, aby sme sa mohli naďalej venovať tejto problematike. Ak máme predstaviteľov komisie, potom by eh, bolo na čase, aby sa mohla vyjadriť aj komisie, ale zdá sa, že nemáme niekoho z komisie. Aspoň nie teraz. V takom prípade eh, eh, slovo majú členové výboru. Takisto aj ostatní účastníci, účastničky sa môžu prihlásiť a položiť otázky na odborníkov. Tým pádom e, otváram rozpravu. Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky, nech sa páči. Najprv slovo má mm, steňová spravodajkynia pani Sinicin. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička, meni e, milé e, kolegyne, e, milí kolegovia. E, ospravedlňujem sa za to, že meškam, ale meškalo mi e, letadlo. Ďakujem veľmi pekne za pracovný materiál. Chápem, že ide iba o začiatok našej činnosti. Som tieňovou spravodajkyňou a súhlasím s pani spravodajkyňou e, v otázke nutnosti posilniť úlohu rodiny v boji proti kriminalite mládeže. Myslím si, že mali by sme si to všímať aj e, širšie. V pracovnom dokumente sa spomínajú najmä e, finančné hľadiska, e, životná úroveň rodiny, čo je samozrejme správny pohľad a nie však postačujúci. Totiž trestná Činnosť, ktorú pachajú mladí ľudia, môže byť spojená aj s viacerými príčinami a nemali by sme sa na to dívať príliš úzko, pretože tým by sme znižili význam samotného materiálu. Je pravda, že e, rodina musí byť e, stredobodom našej pozornosti, ale keď uvádzame, že trestná činnosť mládeže e, je spôsobený iba neúplnými rodinami, to nie je pravda. Napríklad, keď otec bije matku, alebo deti, ako môžeme predpokladať, že takéto násilie e, deti nie uplatne voči ostatným. Nie je pravda, že e, neúplné rodiny e, sú zdrojom kriminality. 50% manželských zväzkov v Európe sa rozpadne. Takže pokiaľ by takýto pohľad bol správny, potom by trestná činnosť bola na výraznom zostupu postupe, potom by sme sa ocitli v situácii, ktorá nemá žiadne e, riešenie. Myslím si, že otázka mediácie a snaha e, obmedziť e, trestnú činnosť e, mládeže by mali byť spojené s viacerými prístupmi. Musíme pozmeniť svoj postoj k násiliu. Pokiaľ by sme dali E, za pravdu tomu, čo sa hovorí v Poľsku, e, e, kde sa hovorí, že keď muž bije ženu, to znamená, že ju má rád. Ak toto budeme tolerovať, to posilní postoje podporujúce násilie a tým pádom by sme akože ospravedlnili takéto správanie sa. Chcela by som spomenúť štyri, štyri aspekty, ktoré sú dôležité z hľadiska boja proti trestnej činnosti mládeže e, na základe politiky e, rovnosti. Treba e, zlepšovať komunikáciu, organizáciu a vytvárať správne modely správania sa v rodine. Existujú psychopatologické problémy, napríklad pohľavné zneužívanie, nerespektovanie sexuálnych a reprodukčných práv žien. Štatistiky poukazujú, že nechcené e, deti, ktoré e, vyrastajú v tzv. studených radinách, e, predstavujú značné percento páchateľov trestnej činnosti. Vo mnohých krajinách sa narodí veľa nechcených detí a dôsledkom toho, prirodzeným dôsledkom toho je násilie a trestná činnosť. V rámci politiky rodovej rovnosti by sme sa mali snažiť zabezpečiť prístup mládeže k moderným kontracepčným e, prostriedkom, aby e, dokázali vyhnúť sa nechcenému tehotenstvu. Treba umožniť im prístup e, k informáciám a zdrojom, ktoré umožňuje bezpečné interrupcie. Vo mnohých krajinách sa rodí veľa nechcených detí a vo mnohých krajinách e, nemáme úprimný postoj voči tomu, vrátane Polska. Máme napríklad veľmi restriktívne e, e, protiinterrupčné legislatívne opatrenie a to znamená, že máme iba 300-400 zákonných interrupcií a stovky tisíc sa robia nezákonným spôsobom keď e, e, lavica e, e, svojho času e, liberalizovala príslušnú legislatívu, e, ústavný e, súd vyhlasil, že to je v rozpore s ústavou. A to nie je pravda, pretože máme rovnakú ústavu ako ostatné európske krajiny. A samotná skutočnosť, že predseda ústavného súdu povedal, že je jasná, jasné že žena, tehotná žena tým pádom je zbavená svojich občanských práv. E, Títo názory e, viedrili e, odborníci na e, právo a predseda ústavného súdu. To môže naozaj zavazať mladíž, pretože samotné tehotenstvo nemôže obmedzovať práva kohokoľvek. Ďalším problémom je tá skutočnosť, že sociálne hodnoty mm, nie sú predmetom školských programov. Myslím si, že v pracovnom dokumente sa o tom hovorí, ale podľa mňa mali by sme venovať e, väčšiu pozornosť odbornej príprave učiteľov, aby dokázali reagovať na akékoľvek prejavy násilia medzi deťmi alebo e, študentmi. A je samozrejme, že že e, musí nasledovať trest v prípade takéhoto správania sa deti eh, eh, musia eh, rešpektovať rôzne postoje, mnohorakosť. Situácia sa v súčasnosti mení, pretože devčata už nemajú dlhé vlasy, ale keď som bol ja na škole, bolo celkom bežné, že chlapci nás ťahali za vrkoče a to sa považovalo za celkom prírodné správanie sa postoj voči e, dievčatám e, sa odlišujú od e, toho, ako vnímame chlapcov. V prípade dievčat hlavne sa prihľada na sexuálnu aktivitu, zatiaľ čo v prípade chlapcov toto hľadisko sa vôbec nezdôrazňuje. A táto diskriminácia sa posilňuje v sociálnom správaní a v prípade e, znásilnenia ženy častokrát e, to neoznámujú, pretože e, pre nich je ponižujúce, keď sa ich pýtajú, či náhodou nemali príliš krátku sukňu a či to nespôsobilo toto znásilnenie. To je prejavom určitého sociálneho postoja voči takémuto E, správaniu takémuto e, e, činom. Myslím si, že zlepšenie hmotnej situácie v rodinách, zmeny v školských programoch a sociálnych postojoch, to sú veľmi dôležité veci. Mali by sme však bojovať voči všetkým prejavom násilia v rodine. V tomto dokumente sa zdôrazňuje, že táto záležitosť je plne v pôsobnosti členských štátov, eh, čo je a zda nie je celkom správne, pretože Európska únia by mala eh, zohrovať svoju úlohu eh, aj na základe princípu subsidiarity. V niektorých členských štátoch však chýba skutočné oddelenie církvy od štátu a dochádza k skutočnej diskriminácii žien. A e, vidíme, že e, vlády týchto štátov neriešia problém, pretože e, si ho neuvedomuje. O tom svedčia aj rozhodnutia súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. A preto si myslím, že Európska únia aj v rámci princípu subsidiarity by mala poskytnúť pomoc členským štátom, ktorých vlády nedokážu si poradiť e, s násilím v rodinách a trestnej činnosti, ktorú pachajú e, mladí ľudia. Ďakujem pekne, pani Kosta. Grazie. Ďakujem. Pani predsednička. Veľmi e, veľký dojem na mňa urobila v prvom rade správa pani spravodajkyne, e, pani Záborskej, ale aj e, pripomienky expertov. E, Chcela by som sa dostať priamo k podstate e, tejto problematiky a k tomu, ako strategicky pristupovať k riešeniu tejto problematiky. V tom momente, ako sa zistia, ktoré sú rizikové faktory a príčiny, e, e, kriminál trestnej činnosti mladistvých, tak možno uvažovať o riešeniach. V tomto smere sa e, vynárajú dve otázky. Venuje sa im akademický výskum, aj výskum v rámci OECD. Napríklad a ide o to, že činnosť mládeže a ich e, postoje ku kriminalite, ako aj emocionálne aspekty e, súvisiace s rodinou. Toto je prvý moment e, súdržnosti či sociálneho prostredia, v ktorom vyrastajú chlapci. Na túto tému Existuje veľa výskumov, ale e, nevždy sa priamo dokazuje, že e, mladí ľudia, ktorí prečasne ukončia e, povinnú školskú dochádzku, sú vlastne tento vzťah sa jasne e, ukazuje, že teda pokiaľ prečasne ukončia mladí ľudia e, povinnú školskú dochádzku, tak e, je vyššia pravdepodobnosť, že začnú páchať trestnú činnosť. Ďalej tu e, patrí vplyv rovesníkov a e, ako aj vplyv e, prostredia odradzajúci e, mladých ľudí od takéhoto správania, napríklad dobrovoľnícká práca, šport a tak ďalej. Pokiaľ by sme chceli e, našu politiku zamerať práve na tieto pozitívne aspekty, napríklad dobrovoľníckú činnosť, ktorej bude venovaný budúci rok, tak myslím si, že je to správna cesta. Myšlienka zdôraznenia psychofyzickej rovnováhy mladých ľudí je takisto jedným zo smerov politiky, ktorý by sme mali sledovať. Ďalej pani spravodajkyňa povedala, že by bola rada, keby sa rodina dostala do centra pozornosti. Pokiaľ ide o mňa, myslím si, že je to správne. Myslím si, že by sme nemali e, stigmatizovať e, rodiny s jedným rodičom, ale celkový kontext, e, v ktorom ľudia žijú, je rozhodujúci. To môžu byť štandardné rodiny alebo rodiny s jedným rodičom. Vždy treba v politike prihliadať na vplyv, ktorý môže e, toto prostredie mať e, na e, vývin mladých chlapcov, to znamená na internú dynamiku tohto prostredia. Ale samozrejme nehovoríme len o chlapcoch, čiže nechceme stigmatizovať rodiny s jedným rodičom, ale pani spravodajkyňa povedala, a ja s tým úplne súhlasím, že je tu rastúca tendencia toho, že chlapci vyrastajú v rodine s jedným rodičom. Je to tak a myslím si, že toto je dôležitý aspekt, ktorému by mali venovať pozornosť politiky na národnej aj európskej úrovni a malo by sa tak diať v prepojenosti so sociálnymi politikami. Ak sa máme zamerať na konkrétne situácie, ktoré majú rodový aspekt, napríklad flexi, pracovný čas a tak ďalej, toto by takisto mohlo pomôcť, alebo e, zmena pracovného času pre ženy, pre ženy, ktoré sú napríklad e, slobodné matky a podobne. A napokon e, veľa sa hovorí, ale veľmi všeobecným spôsobom o trestnej činnosti mladistvých. Ja by som chcela vyzvať našich expertov, aby sa podrobnejšie zamerali na túto otázku. Jedna vec to je drobná trestná činnosť, napríklad šikanovanie. My napríklad v Taliansku e, sa v rámci vzdelávania na regionálnej úrovni snažíme predchádzať tomuto javu a ten si takisto zaslúži pozornosť, lebo máme takúto drobnú trestnú činnosť či šikanovanie, ktorá často vedie k závažnejším trestným činom. A napokon dostávam sa k záveru. Rôzne médiá, nové médiá e, a rodové vzťahy e, to je vec, kde vidíme akýsi ústup od e, dosiahnutých pozícií a toto je takisto jedna z ciest, e, ktorá vedie k násiliu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani podpredsednička výboru. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať expertom, ktorí hovorili predo mnou a ktorí prispeli k našej diskusii. E, hovorilo sa tu o tom, ako môže problematika e, násilia mužov proti ženám vyplývať zo zaužívaných e, stereotypov pani doktorka Manová hovorila o tom, ako to vyzerá v Taliansku a hovorila aj o tom, akým spôsobom médiá všeobecne prispievajú k uh, tomu, ako ľudia vnímajú, eh, interpretujú a posudzujú ženy. To znamená, aký obraz žien eh, navodzujú médiá. Je to pravda a keby som mala hovoriť o mojom regióne, o mojom volebnom obvode, sú tam eh, rôzne reklamné plagáty, ktoré v tomto smere zachádzajú skutočne veľmi ďaleko. Napríklad e, vidíme reklamu e, pneumatiky na auta. Tam veľmi často vidíme ženy, ktoré na sebe prakticky nemajú žiadne oblečenie. Chcela by som sa poďakovať aj pánovi Perolinim, ktorý hovoril o rodičovskej zodpovednosti za e, mládež, za ich vzdelávanie a hovoril aj o e, týchto e, kriminálnych tendenciách medzi mládežou. E, hovorila o tom aj pani Kosta a ja by som e, bola rada, keby sa e, to rozpracovalo podrobnejšie. Pani Záborská urobila veľký kus e, prípravnej práce, ale myslím si, že by sme sa mali podrobnejšie zamerať na niektoré konkrétne návrhy či myšlienky, akým spôsobom by mohla EÚ prispieť k skutočne, e, k skutočnej rodovej rovnosti a politikám tejto oblasti. Na to teraz nebudeme mať čas, ale dúfam, že že čo skoro dosť príležitosť sa znova vrátiť k týmto otázkam, pretože ak mám byť úplne úprimná, tak som e, ešte troška sklamaná. E, veľmi pekne by som sa ešte raz chcela poďakovať pani Záborskej za jej prácu. Ďakujem aj pani Tieňovej spravodajkyni za jej pripomienky. Ďakujem. Ďakujem. Hovorí pani predsednička. Rozhodla som sa, že aj ja prispiem niektorými svojimi myšlienkami. V prvom rade, e, tento výbor vyzýva aby sme zobrali do úvahy rovnosť príležitostí. Pretože to je ten príspevok, ktorý môžeme spraviť preto, aby sme túto myšlienku dostali e, skrz, aby sa rozšírila. To je to, čo môžeme spraviť preto, aby sme bojovali proti sociálnej exklúzii a kriminalite prostredníctvom propagovania kriminality. A to je práve príspevok, príspevok, ktorý môžeme spraviť do širšej debaty. Chcem poďakovať našim expertom, pretože pretože som naozaj presvedčená, že sme mali naozaj niekoľko mimoriadne cenných príspevkov počas dnešného dopoludnia. Ja som sa tiež sama naučila oveľa viac vďaka tomu, že som si mohla vypočuť názory našich expertov a práve preto plne využijem to, čo zaznelo aj o svojej práci do budúcnosti. Boli to veľmi cenné argumenty a veľmi cenné e, príspevky a som si istá, že to bolo veľmi cenné aj pre pani Záborsku. Keď som si mohla prečítať tento dokument, tak zdá sa, že tu je veľký dôraz na rodinu, predovšetkým na rodinu. Podľa môjho názoru veľmi často to, na čo sa pozeráme, je e, sociálna realita. Sociálna realita, v ktorej e, sa nachádzajú jednotlivé sociálne skupiny, pretože, ako určite viete, máme štúdie, ktoré, ktoré majú jasné závery a ktoré hovoria, že riziko toho, že sa niekto zapojí do trestnej činnosti, je oveľa vyššie, keď e, žijete v situácii sociálnej exklúzie. A teda je veľmi ťažké presvedčiť si tie problémy, ktorým čeli rodina, v takýchto podmienkach. A to samozrejme závisí od toho, v akom kontexte rodina žije. Keď žije v situácii chudoby, keď nemá žiadnu nádej do budúcnosti, keď e, rodičia sú konfrontovaní s tým, že musia, musia žiť v takýchto situáciách ako aj ich rodiny, je veľmi ťažké pochopiť, je veľmi ťažké vcítiť sa e, do ich situácie, do toho, ako veľmi ťažké, náročné to je pôsobiť v takýchto podmienkach ako dať deťom vieru v budúcnosť, ako ich naučiť dôverovať spoločnosti. A je naozaj absolútne kľúčové, aby sme, umožnili, aby sme vytvorili príležitosti pre všetkých, aby sme um, dovolili ľuďom um, nájsť pocit, že nie sú vytlačení na okraj, ale naopak, že sú plnohodnotne súčasťou spoločnosti. A myslím si, že v tomto smere by sme sa mali uh, e, sústredovať na tie podporné mechanizmy, ktoré existujú, tak aby sme dokázali bojovať proti chudobe a sociálnej exklúzii. Rovnako mám aj trochu iný názor Eh, ohľadom témy neporušených rodín, respektíve neúplných rodín. Eh, podľa môjho názoru nemyslím si, že takéto pojmy eh, existujú. Závisí to od toho, akým spôsobom chcete determinovať to, akú rodinu máte. Rovnako aj rodina s jedným rodičom, respektíve rodiny s rodičmi jedného pohlavia alebo rodiny, kde máte zmiešaný pár, tak e, všetky hodiny majú rovnaké hodnoty a práve preto je veľmi dôležité, aby sme uznali všetky formy, formy rodiny, všetky formy rodinných formácií, pretože to je akási forma podpory. A je to veľmi dôležité. Budeme ďalej pokračovať, budeme naďalej sa snažiť našu prácu posúvať dopredu a je to len jedna drobná otázka, ktorú mám pre našich expertov veľmi často. Keď eh, vidíme popisky eh, ohľadom eh, narastajúceho rizika kriminality a trestnej činnosti, keď žijete v tzv. rozdelených domácnostiach alebo, alebo mm, poškodených domácnostiach, závisí, častokrát zo všetko závisí od toho, čo sa deje pred rozvodom, pretože um, deti môžu čeliť násiliu a iným fenoménom v rodine a vlastne vidia e, alebo zažívajú nefunkčné, dysfunkčné e, vzťahy a manželstva. Sú to práve tieto veci, ktoré majú vplyv na deti, alebo je to skôr skutočnosť, že žijete len s jedným rodičom alebo, alebo iba teda v neúplnej rodine po rozvode. Čo je dôležitejšie, teda to, čo zažijete pred rozvodom alebo um, to, čo zažívate po rozvode. Takže um, ktorý z týchto faktorov je podľa vás viac e, dôležitý alebo signifikantný? už nemám e, žiadnych ďalších rečníkov na zozname. A teda, to, čo by som navrhla, je, že dáme naspäť slovo našim trom e, prizvaným expertom, tak aby mohli reagovať na tie viaceré príspevky a otázky a, a rovnako by sa mohli možno trošku viac do hĺbky vyjadriť. Takže e, dáme najprv slovo teraz pani Nordborg, ktorá sa vyjadri ako prvá. Nech sa páči. Thank you all. Uh, Ďakujem pekne, myslím, že to bolo naozaj veľmi zaujímavé stretnutie, veľmi zaujímavá debata a bolo tu, zaznelo tu veľa dôležitých vstupov, e, tak od zo strany mojich kolegov, ako aj zo strany iných rečníkov. Pokúsim sa ísť takou jednoduchou cestou, e, začnem tou poslednou otázkou. Či vieme, či to vysoké, vysoké riziko kriminality závisí od, e, od skutočnosti, že deti žijú e, v e, neúplné rodine, alebo či to závisí od toho, čo sa dialo pred, povedzme, tým, ako sa táto rodina stala neúplnou. Podľa môjho dôvodu táto otázka je naozaj veľmi, veľmi dôležitá, ale odpoveď sa hľadá veľmi ťažko. Veľa výskumov vychádza len zo štatistických ukazovateľov. Možno viete, e, že to zázemie, alebo teda môžete vedieť, že to zázemie môže, vyplý, môže byť e, také, že žijete v rodine e, neúplnej, iba s jedným rodičom, ale podľa môjho názoru veľmi málo výskumu bolo robeného preto, aby sme sa s týmito ľuďmi rozprávali, aby sme robili interviu a aby sme skúmali, ako vlastne toto pozadie vplýva na ich rizika štatistika nám nepovie, čo je ten dôvod v pozadí danej situácie. E, sú tu isté výskumy, ktoré e, ktoré sú pomerne blízko k týmto témam. Pokračovali sme vlastne v interviu s týmito mladými ľuďmi a tam, kde je to zrejme, že existuje násilie v pozadí, že to je jeden z rizikových faktorov, ktorých môže veľmi poškodiť. A preto si myslím, že musíme niečo na ten zoznam ešte pripísať. Malo by to byť e, viac výskumu, potrebujeme teda viac výskumu a viac výskumu zameraného na jednotlivé rody aj v týchto oblastiach. A rovnako potrebujeme aj následné štúdie e, v rámci tých návrhov, ktoré už boli prednesené a tam, kde, e, kde aj konkrétne zmeny boli implementované. Potom si myslím, sa mi zdá, že pani de Costa sa pýtala, či by sme dokázali poskytnúť viac detailov. Myslím si, že to je tiež spojené s tým, čo myslíme pod slovom kriminalita, čo myslíme pod slovom násilia. Ja by som teda chcela do toho zahrnúť všetky formy násilia a kriminality a myslím si, že tu je istá tendencia aj vo výskume, keď hovoríme násilie, tak myslíme tým e, majetková, majetkové násilie, e, finančné násilie, rodinné násilie, e, vlastne sexuálne násilie a tak ďalej. Rovnako by sme sa mali viac sústrediť aj na to, aby sme preskúmavali všetky typy. A mala by tu byť nulová tolerancia ale mali by sme začať tými malými vecami, ktoré častokrát akceptujeme ako vtip, alebo, alebo povieme, že toto je proste tá chlapská vec, ako, ako veci riešiť. Nemali by sme to akceptovať a nemali by sme predtým zatvárať oči. Rovnako by sme mohli povedať aj to, že ľudia, ktorí boli ovplyvnení, tak je veľmi ťažké aj pre obete táto situácia. A práve preto naozaj musíme brať do úvahy predovšetkým obete. pretože v konečnom dôsledku sa aj obete stávajú ďalšími um, kriminálnikmi, ďalšími páchateľmi, pretože tieto obete nemajú žiadnu podporu, sú pod vysokým tlakom, sú, žijú v strachu a v obavách a práve preto, aby vlastne tento strach prekonali, začnú sami páchať násilie. Takže je tu veľmi úzke prepojenie medzi tým, že sa stanete obeťou a následne ako obeť sa stanete páchateľom trestnej činnosti. Myslím, že to môžem ukončiť tu. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pani Nordborg. A teraz pani Mana, nech sa páči. E, grazie. Ďakujem pekne, pani predsednička. som veľmi rada, že sa môžem vrátiť k niektorým otázkam, ktoré tu odzneli a k e, vynikajúcemu e, materiálu pani Záborskej. Súhlasím s predrečníkmi aj s vašou otázkou. E, pani predsednička, No, mali by sme viac skúmať prepojenie medzi rodinou a trestnou činnosťou. Ale čo sa týka existujúcich údajov, E, myslím si, že na ich základe by sme mohli aspoň na teraz e, povedať, že riziko násilia v rodiny, v rodine, prepačte, e, riziko toho, že dieťa je svetkom násilia v rodine, či už z krátkodobého alebo z dlhodobého hľadiska vyústi do E, nasilnického prístupu k životu ako celku. Je to e, viac pravdepodobné ako e, v neúplnej rodine. I keď samozrejme neúplná rodina tiež môže spôsobovať problémy, vrátanie sociálnej ťažkosti, ale pokiaľ ide o mňa, pokiaľ ide o informácie, ktoré mám k dispozície, myslím si, že E, to, že niekto je svetkom násilia, takých násilných e, e, sporov, hádok v rodine, ktorých obeťou je žena, je väčším rizikom. Pokiaľ ide o otázku, ktorá ma zaujíma na viac, čiže úlohu televízie a ďalších masovokomunikačných prostriedkov, tu už môžem povedať, že vedecké údaje e, o tom e, sú pomerne jednoznačné. Prvá štúdia, ktorá naznačovala koreláciu medzi reprezentáciu alebo u, u, u, televíziu, ktorá e, ukazuje násilie, bolo urobené ešte v roku 1956 56, e, e, to je štúdie z Londonskej e, školy, Vysokej školy ekonomiky. Ide o štúdiu televízie a dieťa, od vtedy Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, ale niektoré ďalšie krajiny. Robili vedecké mm, štúdie aj v Kanáde, aj v Austrálii. Ide o významné štúdie ktoré už viackrát preukázali veľmi jasnú koreláciu medzi e, násilím e, v televízii, v komunikačných prostriedkoch a násilnickým správaním sa. Pokiaľ e, tento výbor by sa chcel naďalej venovať tejto problematike, e, vedela by som pomôcť, mohla by som vám poskytnúť bibliografiu, Eh, vedeckých štúdií v tejto oblasti a mm, táto bibliografia je veľmi pôsobivá. Eh, talianský úrad pre komunikácie požiadal eh, našu organizáciu, aby sme sa venovali otázke masovo-komunikačných prostriedkov a ich dopadu na neplnoleté lety. Nede iba o tlač, ale aj nové komunikačné prostriedky, o to, ako vplyvne správanie sa mládeže. E, je preukázané, že takýto vzťah existuje a existujú vedecké dôkazy, ktoré to preukazujú. I keď niektorí to pochybňujú, celkové e, výsledky sú dostatočne presvedčivé. E, pokiaľ ide o konkrétne kroky zamerané na prevenciu alebo pôsobenie proti tohto vplyvu, Nuž pani Zaborská vo svojom dokumente spomína e, potrebu dať e, rodinu e, na popredné miesto do stredovodu pozornosti je naozaj dôležité odzrkadliť toto vo všetkých prejavoch politiky Európskej únie. A bolo pre mňa veľkým potešením, že máme aj určité pokysy v Taliansku v tomto smere. Myslím si, že to by mohlo byť e, e, osvedčeným postupom, ktorý by sme sa mali e, rozšíriť. Musíme pracovať na miestnej úrovni. E, jednotlivé rodiny sú častokrát e, e, úplne izolované. E, dokonca častokrát nevedia riešiť svoje vlastné vnútorné problémy. To znamená, že potrebujeme pôsobiť na lokálnej úrovni. E, Nemám na mysli nejaké veľké strediská, ale takéto menšie e, komunitárne strediska, strediska, ktoré budú prístupné, ktoré majú e, rodinné ovzdušie a kde e, sa môžu zísť predstaviteľa rôznych generácií, rôznych rodín a porozprávať sa o svojich problémoch. O tom, aké majú k dispozícii zdroje a čo všetko môžu robiť takto generácia aby pomohla ostatným. Ide o skutočný prejav subsidiarity. Môžete to urobiť e, v malom, e, môžete e, získať odborníkov. A častokrát to je všetko, čo potrebujeme. Treba prediskutovať nejaký konkrétny problém, aby vás niekto pochopil, usmernil, pomohol prekonať problémy. Čo sa týka televízie, televízia naozaj dokáže urobiť zázraky, môže pôsobiť proaktívne, sociálne a podporovať e, politiku zameranú na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami. Ďakujem pekne. A teraz pán Peralini, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som e, sa pristaviť e, Chcel by som sa sústrediť na konkrétne prejavy politiky Ide o prejav násilia, ktorému sa venujú, e, e, e, venujú Šikanovanie. Mnohé štúdie ide o šikanovanie. Podľa príslušnej legislatívy takéto šikanovanie je formou diskriminácie. Je to jav, proti ktorému treba pôsobiť, ale na európskej úrovni Žiaľ, chýba e, európska legislatíva, ktorá by e, mohla e, pomôcť bojovať proti takémuto šikonovaniu na školách. Takisto európska legislatíva zabezpečuje ochranu proti mm, šikanovaniu alebo diskrimináciu na školách to znamená, že takáto šikana zostáva e, mimo e, pôsobenia mechanizmov, e, ktoré by mali zabezpečovať ochranu. To neznamená samozrejme, že jednotlivé členské štáty nemôžu prijať zákony proti diskriminácii aj v oblasti školstva, avšak na úrovni Európskej únie existuje určitá medzera, legislatívna medzera v tomto smere. Z hľadiska organizácie občianskej spoločnosti E, e, túto medzeru treba vyplniť. Vo svojej prezentácii som spomenul aj e, stratégiu následných krokov, cestnú mapu zabezpečenia rovnosti mužov a žien. A už sa tu spomenala, spomenalo spojenie medzi trestnou činnosťou mládeži, mužskými, predstavili o mužnosti, o spomínali sa stereotypy pôsobenia e, mass médií. E, podľa mňa je tu určitý problém. E, stratégia následných krokov by mala riešiť problém rodových stereotypov aj v oblasti školstva. Kompetencie Európskej únie v oblasti školstva sú síce obmedzené, ale e, e, riešenie e, rodových stereotypov by sa malo zabezpečiť aj na úrovni školských vzdelávacích osnov. Treba samozrejme rešpektovať princíp subsidiarity delenia eh, kompetencií, ale treba vytvoriť mechanizmy na účely boja stereotypom, eh, rodovým stereotypom eh, v školstve. A napokon je tu hľadisko násilia páchaného priamo v rodinách. Je to veľmi dôležitý jav, je to veľmi dôležitý pohľad pretože ide o to, že rodina nie je len posvetnou sociálnou štruktúrou a z tohto hľadiska je zrejme veľmi dôležité spojiť tento pohľad aj s politikou e, zameranou na boj proti násiliu pachanom voči ženám. Na úrovni Rady Európy existuje pri právna práca e, dohovoru e, o boji proti násiliu páchanom vonom voči ženám. A treba zabezpečiť ochranu aj nepremných obetí násilia, napríklad deti, To treba e, zapracovať aj do novej legislatívy. Takisto ide aj o nový rámec Európskej únie pre boj e, e, proti násiliu páchanom e, voči ženám. E, v súčasnosti prebiehajú konzultácie a v rámci tejto novej politiky a stratégie treba skúmať dopad násilia e, páchaného v rodinách, e, dopad na deti. Toto treba v každom prípade zdôrazniť. Vám tak til våra sakkunniga och då lämnar jag... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne všetkým expertom. A teraz slovo má pani e, spravodajkyňa Anna Záborská, aby mohla uzavrieť. Nech sa páči, pani Záborská. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Je škoda, že máme tak málo času, pretože pokiaľ viem, tak tu boli viacerí e, z publika, viacerí návštevníci mimovládne organizácie, ktoré sa chceli zapojiť do tejto diskusie, ale veľmi pravdepodobne už asi nemáme dostatok času. Dovolte mi e, niekoľko poznámok. Najskôr chcem poďakovať e, všetkým našim expertom aj e, kolegyniam, ktoré sa zapojili do diskusie. Všetko to, čo som počula, bude veľmi užitočné pre prípravu mojej správy. Chcem povedať najskôr jednu možno zásadnú vec. Ja viem, že problematika delikvencie mladistvých je veľmi široký pojem, ktorý má veľa príčin, veľa možností riešenia a celý tento problém preba, treba brať v, v komplexe. Ale ak v každej správe, ktorú budeme pripravovať, budeme tento problém riešiť v celej jeho šírke, tak nikdy nenájdeme riešenie. Pretože vždy len načrtneme jednotlivé okruhy problému, ale sa nedostaneme ku konkrétnym riešeniam. Ja som povedala, že v roku 2007 Európsky parlament prijal správu, ktorá hovorila o úlohe ženy, rodiny a spoločnosti na predchádzanie delikvencie mladistvých. To znamená, že už jednej tejto Eh, jednej tejto oblasti sme sa venovali a v, tom mojom, eh, v tej mojej iniciatívnej správe som práve chcela podtrhnúť, počiarknúť um, politiky rovnosti príležitostí, ktoré umožnia mužom a ženám zobrať na seba zodpovednosť v boji proti kriminalite mladistvých. Ja chcem poďakovať pani Svensson, pani predsedničke, ktorá vo svojom príspevku práve počiarka túto politiku rovnosti príležitosti. Ten e, e, dokument e, pracovný hovorí explicitne o tom, že aké politiky je ochotná na aké sú ochotné národné legislatívy aj európska legislatíva pripraviť, aby sme mohli zosúladiť a uznať prácu ktorú, e, ktorú rodiny e, robia, ktorý, ktorú muži a ženy robia v rámci rodiny práve na, e, na potlačenie tohoto javu v spoločnosti. Ja veľmi ľutujem, že v, v tých príspevkoch sme sa venovali mnohým iným aspektom, ale, ale možno menej sme hovorili o, to, o politike rovnosti príležitostí Eh, samozrejme, že do úvahy môžeme brať rôzne výskumy. Sú výskumy eh, solo expertov, sú výskumy eh, rôznych mimovládnych organizácií, rôznych inštitúcií, ale keď si všimnete môj pracovný dokument, ja som sa snažil, práve preto, že tieto výskumy môžu byť poznačené subjektívnym názorom, a tam eh, chcem, eh, eh, citoval to pán Perolini, že sú aj iné. Ja viem, ja by som tiež mohla citovať mnohé výskumy a mnohé štúdie, ale ja som sa práve sústredila na oficiálne štúdie poriadané univerzitami, ktoré boli zadané oficiálnymi európskymi a medzinárodnými inštitúciami a ktoré sú oficiálnymi dokumentami týchto inštitúcií, aby sme sa mohli o ne oprieť. Nebola tam žiadna, nie je citovaná žiadna subjektívna štúdia, ktorá by bola poznačená možno, e, možno nejakou, nejakou ideológiou. E, pán Perolini hovoril o tom, že, že je tu trošku e, rozpor medzi, medzi starostlivosťou rodičov a autonómiou, ktorú majú mladí ľudia. Ja som veľmi rada, že to povedal, pretože, pretože ja čím ďalej viacej po, pociťujem, alebo pociťujem v Európskej únii taký zvláštny paradox, že na jednej strane E, sa snažíme, snažíme privatizovať e, rôzne služby, snažíme sa privatizovať rôzne, rôzne e, orga, teda, podniky, ale etatizujeme, etatizujeme súkromný život. Ja som prvá, ktorá som za to, aby súkromný život, rodinný život, život každej jednej osobnosti bol autonómny samozrejme v kontexte, v ktorom tá, tá osobnosť žije, ale autonómny. Čiže, čiže nie, nie tie tendencie, ktoré sa momentálne prejavujú. Už poslednú poznámku, aby som nezdržovala. <coughs> Hovorilo sa tu o mnohých, o, o rôznych formách rodiny, o rôznych formách rodiny, ale musím povedať, že rodina nie je predmetom tejto správy ja som tu nepolemizovala o tom, ktorá forma rodiny je vhodnejšia alebo menej vhodná na boj proti, proti kriminalite e, mladistvých. A e, na čo som sa sústredila, bolo, bolo e, jednoznačne dať do pozornosti prístup ekonomický. Ekonomický to znamená e, e náklady, ktoré vznikajú pri, pri tomto probléme a to, nie je, to je, to je e, prístup e, morálne neutrálny, pretože tam vychádzame z, z daností a z faktorov, ktoré, ktoré <coughs> máme k dispozícii. E, posledná vec, samozrejme, do obrazu kriminality mladistvých to, to zapadá tiež, ale poslednú vec, ktorú chcem povedať, je násilie v rodinách Všetci, ako tu sedíme, si uvedomujeme, že je to obrovský problém a ja som presvedčená, že všetci, ako sme v tejto sále, sme proti násiliu na rodinách. Ja som presvedčená, že násilie v rodinách je otázka príkladu, je príkladu e, muža, te, e, otca rodiny, ktorý dáva svojim deťom, ak e, je násilný voči svojej manželke ale e, je to aj úcta detí, pretože čím ďalej viacej máme násilie detí voči rodičom, je to aj úcta detí voči rodičom. A tu chcem povedať, že tento týždeň v piatok, tento týždeň v piatok Rada Európy bude hlasovať o, e, o správe, o rezolúcii, ktorá hovorí o sexistických stereotypoch sexistických stereotypov voči ženám v médiách. Pani Mana hovorila o médiách a chcem vám povedať, že táto rezolúcia odsudzuje, keď je žena v médiách postavená do pasívnej pozície, keď je postavená ako, objekt, e, ako sexuálny objekt a keď je predstavená ako matka. Ja si myslím, že ak chceme, aby deti mali úctu k svojim mamám, aby mali úctu k svojim matkám, nemôžeme prijať správu v oficiálnej európskej inštitúcii, ktorá predstavuje označenie ženy ako matky, ako sexistický stereotyp. Čiže aj my v našich e, inštitúciách robíme obrovskú chybu, pretože aj my mnohými našimi dokumentami, ktoré príjmeme, negatívne vplývame na správanie mladých ľudí. Ďakujem veľmi pekne ešte raz všetkým, e, všetkým e, expertom, pani predsedničke, aj všetkým, ktorí sa diskusie zúčastnili a teším sa na e, ďalšiu spoluprácu pri tejto správe. Ďakujem veľmi pekne. Vám tak, fru Saborska, eh, tak. Ďakujem, pani Záborská. E, ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zapojili do tejto veľmi zaujímavej diskusie. A pochopiteľne veľmi ďakujem aj našim hostom. Ďakujem za to, že ste prišli a za to, že ste takým vynikajúcim spôsobom prispeli k dnešnej rozprave. A teraz potrebujem, musíme pokračovať v našom programe. Pripravme sa prosím na hlasovanie. Máme totiž e, teraz e, na programe časť venovanú hlaso- hlasovaniu. take your seat so we can start voting. Pripravte sa prosím na hlasovanie. E, teraz budeme hovoriť o sociálnej integrácii žien, ktoré patria k etnickým menšinám. Je to správa, o ktoré sa v apríli konala, konalo verejné vypočutie. A 3. mája sme o nej rokovali v našom výbore. Spravodajkyňov je pani Parvanova, ktorej týmto odovzdávam slovo, aby sa vyjadrila k správe skôr, než o nej dáme hlasovať. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom, ako aj všetkým tieňovým spravdajcom a politickým skupinám za to, že mi pomohli vypracovať túto správu o veľmi citlivej téme. Viem, že jej predchádzala dlhá diskusia a to nie len počas nášho volebného, voleb, volebného obdobia, ale hovorilo sa o nej aj predtým a všeobecne. A ďakujem všetkým kolegom, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy. Je ich 140 eh, a musím povedať, že všetky sú v súlade s filozofiou správy, čo znamená, že pracujeme skutočne e, spôsobom e, ktorý je odrazom snahy o vzájomnú spoluprácu. E, takže my sme sa snažili e, väčšinu pozmeňujúcich návrhov zapracovať ako kompromisné a konsolidované pozmenujúce návrhy. Ďakujem aj tieňovým spravodajcom, ktorí mi pomohli spracovať tieto pozmenujúce návrhy spôsobom, aby sme e, skutočne väčšinu E, návrhov našich kolegov zobrali do úvahy. Čiže my e, k tomu pristupujeme veľmi pozitívne a vnímame to ako príležitosť na to, aby náš výbor mal silnú pozíciu plenár, na plenárnom zasadnutí venovanom tejto téme. Ďakujem. Ďakujem, pani Parvanová, za tento, za túto veľmi dôkladnú prácu a teraz pristupujeme k hlasovaniu. E, e, začneme pozmeňujúcim návrhom 60. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 61 za. Proti? Nikto nie je proti. Zdržali sa prijatý. 62 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 4. A máme tu ústny pozmenujúci návrh. Pán Šovan. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcela navrhnúť, e, podať ústny pozmeňujúci návrh, pretože pokiaľ ide o legislatívu členských štátov v tejto oblasti, e, zber údajov o etinskej príslušnosti e, osôb je veľmi citlivou témou a preto navrhujem, aby sme tu v tejto súvislosti uviedli, že členské štáty e, nemajú prekažku proti vlastný, vlastnej legislatívnej úprave zbere etnických údajov e, po anglicky. Údaje, ktoré sú v súlade s e, pravidlami ochrany osobných údajov. Ja navrhujem, aby sme to dali v súlade s pravidlami alebo predpismi členských štátov týkajúcimi sa zberu osobných údajov. Ďakujem. Sú prosím nejaké námietky proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Ak nie sú, môžeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 4 za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz sa vraciame k pozmeňujúcemu návrhu 62. Dostali sme totiž žiadosť o, o kontrolu pozmenujúceho návrhu 62. Opätovne otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, návrh sa zamieta. 10 za, 20 proti, zamieta sa. 62 sa zamieta. A teraz prechádzame ku kompromisu, kompromisnému návrhu 5. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Pozmeňujúci návrh 71. Nie, prepačte, kompromisný návrh 6. Za. Kto je za? 6. S ústnym pozmeňujúcim návrhom. Proti? zdržali sa, prijatí. E, kompromisný návrh 7 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, prijatí. Osemdesiat šesť za, proti, zdržali sa, Zamieta sa. Ale overíme si to. Otváram hlasovanie. E, skupina ST má o jednu osobu viac, než sa povoluje. SD skupina, čiže Končím hlasovanie. Prepačte ešte raz. Now we open the, the vote again. Takže ešte raz otváram hlasovanie. 86. E, ešte stále tu máme o jedného človeka viac e, zo skupiny ST. OK. We do it again. SD. E, čiže znova. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a príjma sa 16 za, 15 proti. 87 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 88 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 89 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 90 za, proti, zdržali sa prijatí. 92 s ústnym pozmeňujúcim návrhom 92 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 8 za, Proti? Zdržali sa? prijatí. 93, sto a 101, to sú toto identické návrhy, čiže hlasujeme o všetkých spolu za, proti, zdržali sa, Sto 106 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz prechádzame na, prechádzame na 113 za, proti, Prija, e, zdržali sa zamietnutí. Overujeme si to. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh 11. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromisný návrh 12. Za proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 71. Ehm, druhá časť je ústny pozmenujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatí. 124 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Sto dvadsať päť za, proti, zdržali sa, zamietnutý. One hundred forty in favor. Sto tridsať za, proti Zdržali sa? Prijatí. E, zamietnutý, prepašte. 131 za, proti, zdržali sa, prijatí. 132 za, proti, zdržali sa, prijatí. 136 za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. 135 Rozdelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutí. A druhá časť, tá e, sa vypúšťa, padá, takže prechádzame na 134. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Overíme si to, otváram hlasovanie 134. Končím hlasovanie. Zamieta sa. And we go to 130. Môžeme ísť na 137 za, proti, zdržali sa, schválené. 138 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 131, 141 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 140 za, proti, zdržali sa, zamietnú, schválené. 139 za, proti, zdržali sa, schválené. 143 143 za, proti, zdržali sa, schválené. 146 za, proti, zdržali sa, schválené. 144 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz prejdeme na 147, 148, to je to identické za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 16, druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 17 za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa, schválené. 21 za, proti, zdržali sa, schválené. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 23 za, proti, zdržali sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si to. Hlasujeme elektronicky. 24. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa schválené. 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa schválené. Overíme si to. 27. Hlasujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie a je to zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, schválené. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ideme ešte to overiť, 29 elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, 32, pardon, 32 a 33, identické, za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si to, otváram hlasovanie, pozmeňujte návrh 32, 33, Otvárame hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a je to schválené. 34. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 35. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 36. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 37. Za proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, schválené. 39 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. za, proti, zdržali sa, schválené. 41 za, proti, zdržali sa, schválené. 43 a 45 identické, ale odpadávajú. Máme tu pozmeňujúce návrhy 45. 45 za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre, a teraz pozmeňujúce návrh 3. Za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz ideme na 53. Za, proti, zdržali sa schválené. 54 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa schválené. 56 za, 56 za, proti, zdržali sa schválené. 57 za, proti, zdržali sa, schválené. 59 za, proti, zdržali sa, schválené. Jednotka za, proti, zdržali sa, schválené. Dvojka za, proti, zdržali sa, schválené. A na záver trojka, za, proti, zdržali sa, schválené a budeme hlasovať o konečnom dokumente v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. O jeden eh, hlas navyše máme pre socialistov. Teraz je v poriadku. Uzatváram hlasovanie a chceme zablaho prijať pani Parvanovej. 28 za, 21 za, nikto nebol proti a 11 sa zdržalo. Takže e, ďakujeme pekne, pani Parvanová, gratulujeme vám. Budeme pokračovať ďalej. Pokračujeme v hlasovaní a to znamená, že sa budeme posúvať na bod 10 na programe dnešného rokovania, ktorý sa venuje rozvoju pracovných, pracovného potenciálu v novej udržateľnej ekonomike. Je to stanovisko, ktoré budeme predkladať výboru pre zamestnanosť. Mali sme o tom už diskusiu o tejto téme a to 3. mája. A termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov bol 11. mája a 44 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených. A autorkou je pani Thompson. A práve preto jej chcem dať slovo, takže nech sa páči, aby mohla povedať nejaké vyjadrenia, skôr ako prejdeme k samotnému hlasovaniu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, za slovo. Toto je správa, ktorá... No, je to stanovisko. Je to stanovisko o tom, ako chceme vytvárať pracovný potenciál pre ženy v rámci novej zelenej eh, v rámci nového zeleného hospodárstva. Eh, ako určite viete, je to oblasť, do ktorej budeme v budúcnosti veľa investovať. Nemala som priestor vytvoriť žiadne kompromisné návrhy. A to práve kvôli tomu, že tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené, sa venovali celý, celému radu rôznych tém, odlišných tém. A práve preto sme nemali e, kompromisné návrhy, ale to nie je z dôvodu nejakého, nejakého nesúladu alebo nedohody. Dobre, ďakujem pekne, pani Thompson. Myslím si, že začneme rovno hlasovaním. Pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa, schválený. 12 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to. Tretia časť, pozmeňujúci návrh 12, otváram hlasovanie. Opäť ten istý problém. Teraz to je v poriadku. Takže uzatváram hlasovanie. A je to schválené 18 za, 13 proti. Je to schválené. Ideme teda ďalej, ideme na pozmeňujúci návrh 14. Odpadá 15 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Pardon, ospravedlňujem sa, odpadáva aj tento pozmeňujúci návrh. Ideme na pozmeňujúci návrh 16. 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 17 za, proti, zdržali sa, schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa, schválené. 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 22 za, máme to v štyri, štyroch častiach, čiže prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Tretia časť za, proti, zdržali sa, za, schválené. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 24. Za, proti, zdržali sa, schválené. 23. V dvoch častiach. Prvá časť odpadá, ideme na druhú. Nie, pardon. Takže Budeme to robiť znova. 23. Prvá časť odpadá. Takže budeme hlasovať, druhá časť odpadá a budeme hlasovať o prvej časti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si to. 23. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a je to schválené 16 hlasmi. 26 odpadá. Ideme na 25. 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 27 za, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to, pardon. 27. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A 28 za. Proti zdržali sa schválené 29 za. Proti zdržali sa schválené. za, proti zdržali sa schválené. 31 za, proti zdržali sa schválené 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté za, proti, zdržali sa schválené 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté 35 za, proti, zdržali sa schválené 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to. Dobre, 36. Je to schválené. 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, pardon, overíme sa 37. Otváram hlasovanie. Čiže 15-15 zamietnuté. 38 za, zdržali sa zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa schválené. 40 za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si to. Čiže 40, otvárame hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, je to schválené. 41. Za, proti, zdržali sa, schválené. 42. Za, odpadáva. Čiže ideme na 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz pozmenujúci návrh 2 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overme si to, dobre, takže pozmenujúci návrh 2, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Takže 16 za, 14 proti. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre, teraz ideme ďalej. Štvorka za, proti, zdržali sa, schválené. Peťka za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalšie odpadáva, ideme tým pádom na pozmeňujúci návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre, pozmeňujúci návrh 8, v dvoch častiach, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si to dobre. Čiže pozmeňujúci návrh 8, druhá časť, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a je to schválené. Druhá časť, pozmeňujúci návrh 8. Dobre, tak e, budeme hlasovať znova. Pozmenujúci návrh 8, druhá časť, otváram hlasovanie. otváram hlasovanie a je to zamietnuté. 14 e, za, 15 proti, 1 sa zdržal. Dobre, teraz pôjdeme na pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, schválené. No a na záver desiatka za, proti, zdržali sa schválené. No a teraz záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ustváram hlasovanie a gratulujeme pani Thompson. 30 hlasov za, 1 proti. Gratulujeme ešte raz a ďakujem pekne pani Thompson. ďalším bod, o ktorom budeme hlasovať, je téma Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. To je iba návrh stanoviska. Myslím si, že pani Cornelisen by sa k tomu chcela vyjadriť ešte skôr, ako budeme hlasovať o samotnom návrhu. Pani Brandner tu bohužiaľ nemôže byť. A pani Cornelisen by vystúpila na miesto nej, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani Brandner, pani Brandner sa narodila krásna dcéra, vráti sa v septembri a aspoň zatiaľ ju nahrádzam spoločne s mojou kolegyňou Ulrike Lunaček. Ulrike v riadiacom výbore pre službu pre vonkajšiu činnosť eh, rokuje v našom mene. Až doposiaľ dostala vetu, kde, povedalo, kde jej povedali, že e, vlastne nábor zamestnancov bude závisiť od ich, od ich úspechov a od ich e, činností, ale samozrejme budeme brať do úvahy rodovú rovnosť, čo je pomerne dôležité, pretože ako výbor pre rodovú rovnosť dávame spravodajcom, e, spravodajcom Brokovi a Ferhovšatovi veľmi jasný signál, že pre nás je mimoriadne dôležité aby bola zachovaná rodová rovnosť, rodová parita, aby tieto boli už v podstate zakotvené v službe pre vonkajšiu činnosť od samotného začiatku, pretože v opačnom prípade počas najbližších rokov budeme stále musieť znova a znova pripomínať, že tu stále nie je dostatok žien zastúpených e, v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, ktoré nás zastupujú vonku a nevenujeme pozornosť rodovému rozmeru. Takže práve preto by som vás chcela poprosiť, aby ste hlasovali najmä za pozmeňujúce návrhy 4 a 5, ktoré tvoria samotné jadro e, tejto správy. A tým by sme vyslali veľmi signý signál e, pánom spravodajcom. Tak fru... Ďakujem veľmi pekne, pani Cornelisen. Takže ideme hlasovať o e, tomto veľmi dôležitom stanovisku. E, zapodíva sa novou formáciou, novou službou a preto je veľmi dôležité, aby sme i hneď od začiatku vyriešili problém rodovej rovnosti. Takže na vrch, ktorý sa nehlasuje, pretože to sa netýka všetkých jazykových verzií, takže na návrh 4. Za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz na návrh 5. Za, proti, zdržali sa, schválený. vrch 6. Za, proti, zdržali sa, schválený. 7. Za, proti, zdržali sa, schválený. 8 za, proti, zdržali sa, schválený. 9 za, proti, zdržali sa, schválený. 10 za, proti, zdržali sa, schválený. Číslo 1 za, proti, zdržali sa, schválený. 11. Hlasujeme e, v dvoch častiach. Prvá časť za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť? Za? Proti? Zdržali sa? Tiež schválená. Číslo 2. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. A teraz záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končíme nie príliš som sa ponáhľal, ale teraz je to uzatvorené a je to schválené 29 za, jeden hlas sa zdržal. Takže blahoželám. myslím si, že všetci sa snažíme eh, dosiahnuť rodovú eh, rovnosť. Eh, blahoželám pani Cornelissen. Ehm, dagen... A teraz budeme mať záverečné hlasovanie dnešného zasadnutia. Ide o rozhodnutie rady, čo sa týka usmernenia politiky zamestnanosti v členských štátoch. Nuž, e, východiskom tohto rozhodnutia je tá skutočnosť, že v maji koordinátori sa rozhodli E, predložiť pozmeňujúce návrhy k týmto usmereniam v oblasti zamestnanosti. A to treba urobiť pre výbor pre zamestnanosť. Dostali sme 35 pozmeňujúcich návrhov. 4. E, júna e, bol termín na predkladanie a teraz musíme predložiť stanovisko výboru pre zamestnanosť. Ak by chcel e, sa niekto vyjadriť, nech sa páči, môžete pred hlasovaním. Pani Kornelica, nech sa páči. Ďakujem. Chcel by som uviesť, že podľa mňa je veľká škoda, že nemali sme stretnutie tieňových spravodajcov na túto tému, keď som pripravovala pozmenujúce návrhy Eh, mala som zásadnú eh, voľbu, či už mám eh, navrhnúť osobitné usmernenia v oblasti rodovej rovnosti, alebo budem sa snažiť upravovať existujúce usmernenia. Napokon som urobil aj jedno, aj druhé. Stavila som na dva kone. Myslím si, že tak by sme mohli postupovať aj voči výboru pre zamestnanosť. Pani Figarejdov, tiež predložila pozmenujúci e, návrh e, k osobitnému usmierneniu pre rodovú oblasť. My sme e, vyrobili kompromis, teda osobitné usmernenie pre rodové otázky a s ďalšími členmi tohto výboru sme pripravili aj zvlášť pozmeňujúce návrhy k existujúcim usmerneniam Myslím si, že by zrejme nemali byť e, námietky voči tomu, aby sme zahlasovali za e, e, nie. A nech už výbor pre zamestnanosť sa rozhodne. Myslím si, že táto stratégia by bola e, istejšia, pretože pokiaľ by zamietli osobitné usmerenie v oblasti e, rodovej, e, stále by nám zastali sa návrhy k existujúcemu smerneniam. Takže navrhujem, aby sme stavili na, jedn, na dva e, konie zároveň. Ďakujem pekne, pani Cornelison. Praje si ešte niekto slovo? Zdá sa, že nie. Pani Bauer, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, veľmi si vážim e, takýto prístup ale neviem, ako by som to mal povedať. Mám e, predsa len určité pochybnosti. Buď by sme mali žiadať e, o mainstreaming, aby sa to dostalo do e, všetkých usmernení, alebo musíme to riešiť osobitne, osobitnou kapitolou alebo osobitným usmernením. To by bol ten druhý prístup. Som stále presvedčená, že mainstreaming, teda snažiť sa dostaviť rodové otázky do všetkých dokumentov, je lepší prístup. Ďakujem pekne za tento názor. E, máme ešte niekoho? Ak nie, potom e, hlasujeme. Takže hlasujeme. Pozmenujúci návrh 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 16 za, proti, zdržali sa, schválený. 17 dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Pozmeňujúci návrh 18, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 19, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. 20 za, proti, zdržali sa, schválený. 21 za, proti, zdržali sa, schválený. 22 za, proti, zdržali sa, schválený. 23 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz máme kompromisný návrh číslo 1. Kto je za? Proti, zdržali sa, Schválený. Pozmeňujúci návrh 26 za, proti, zdržali sa, schválený. 27 za, proti, zdržali sa, schválený. 28 za, proti, zdržali sa, schválený. 29 za, proti, zdržali sa, schválený. 30 za, proti, zdržali sa, schválený. 31 za, proti, zdržali sa, schválený. 32 za, proti, zdržali sa, schválený. 33 za, proti, zdržali sa, schválený. 34 za, proti, zdržali sa, schválený. 35 za, proti, zdržali sa, schválený. 1 za, proti, zdržali sa, schválený. 2 1 e, e, za, proti, zdržali sa, schválený. 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Takže e, overíme si číslo 5, na vrch 5, hlasujeme. Otvorím, otvorám hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 6 za, dobre, overujme, overujme si číslo e, 7, e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zametnuté. 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 8 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 9 za. Proti. Zdržali sa. Prijetý. 10 za proti, zdržali sa, prijaté 11 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 12 za, proti, zdržali sa, schválení. A teraz 13, kto je za, proti, zdržali sa, schválení. A teraz by sme e, e, mali e, záverečné hlasovanie. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Je to schválené. 17 za, 2 hlasy proti a 12 sa zdržali. Ďakujem veľmi pekne a srdečne blahoželám pani Cornelisen sme sa dostali eh, na bod programu 13. Už sme ukončili hlasovanie. Myslím si, že dnes ráno sme mali mimoriadne zaujímavú rozprávu za účasti expertov venovanú eh, trestnej činnosti mládeže eh, otázkam rovnosti mužov a žien z tohto hľadiska. Veľmi rada by som poďakovala všetkým za spoluprácu, za príspevok E, k dnešnému zasadnutiu. Ďakujem kolegom, ďakujem pracovníkom sekretariata a pani predsednička Láskova ďakujem aj tlmočníkom za pomoc pri e, realizácii tohto zasadnutia. Pred e, letnými prázdninami sa stretneme ešte raz v polovici júla. Budeme mať záverečné zasadnutie pred eh, letnou prestávkou, na ktorú sa všetci tešíme a ktorú sme si zaslúžili. Takže eh, opätovne sa stretneme na zasadnutí výboru v júli. Ďakujem pekne a dovidenia.